Takže e, je tým zápisnica schválená a pán Ribero Castro k poriadku, nech sa páči. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička. Ospravedlňujem sa kolegom. Pár minutiek, čo sa týka Číny.